kontinentu, a to po obdobie 300 rokov, aby skutočne mohli cestovať slobodne do krajiny, kde chcú, aby mohli exportovať svoje ideály aj k nám. Ďakujem, pán Stojanov. Teraz kolegyňa Andrik